pretože diskusia o stavebníctve bude pokračovať aj vo výbore IMKO a ja sa rozhodne chcem ďalej venovať. Ďakujem pekne. No, ďakujem veľmi pekne pani kolegyňa Styler. Predniesli ste isté návrhy, ktoré sme si poznamenali. No a konferencia predsedov e, sa k nemôže vyjadriť Tým sme ukončili diskusiu o tomto bode a hlasovať budeme zajtra na obed. Ďalší bod na programe rokovania, vážení kolegovia, je vyhlásenie komisie o dôsledkoch výskytu dioxínu v krmive pre zvieratá v Európskej únii. No a začneme tým, že stanovisko predniesie pán komisár Dali. Nech sa páči. Máte slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, ako si bez pochyby veľmi dobre uvedomujete, nový rok začal s veľmi vážnym incidentom kontaminácie zvieracieho krmiva dioxínmi v Nemecku. Služby komisie monitorovali vývoj tejto situácie veľmi pozorne a zároveň konali v plnej spolupráci s kompetentnými nemeckými orgánmi. Začali sme uvažovať o možných opatreniach, ktoré zabezpečia to, že naša vysoká úroveň bezpečnosti potravín a krmív bude ešte ďalej efektívnejšia. Ale dovolte mi začať eh, dopadmi tohto incidentu. Tento incident bol identifikovaný, keď, eh, keď výrobca v Nemecku notifikoval nemecké orgány potom, ako dostal analytické výsledky z laboratória kde bol identifikovaná vzorka, ktorá nebola v súlade s európskou legislatívou po, po teste na základe vlastnej kontroly. V polovici novembra, medzi polovicou novembra a polovicou decembra výrobca bionafty zaslal 30 um, zásielok, ktoré boli určené pre technické účely uh, výrobcovi krmiva pre zvieratá, ktorý zároveň vydáva aj mazy a tuky pre technické využitie. Táto spomínaná firma bola zároveň aj registrovaným výrobcom krmív. a zdá sa, že došlo k zmiešaniu krmiva pre zvieratá a technických mazív. Ehm, štyri z týchto zásielok v druhej polovici novembra boli e, identifikované ako kontaminované dioxínmi. Ďalšie tri, e, ktoré boli e, zaslané v polovici decembra, pre polovici decembra neboli kontaminované ale až kým toto nebolo verifikované a overené a z čisto bezpečnostných otázok, všetky zásielky boli považované ako potenciálne kontaminované. Celkový objem približne 30 tisícov ehm, krmiva bolo, teda krmného tuku bolo doručené výrobcom krmiv. Žiadne krmivo nebolo vyrobené mimo Nemecka. Približne 100 tisíc a 200 tisíc tón krmiva obsahovalo 2 až 10 potenciálne kontaminovaného tuku a tie boli rozoslané približne 4100 farmám v Nemecku. Ako prísne, predpež, prísne ochranný mechanizmus zablokovali sme všetky tieto farmy, ich obchodné aktivity boli pozastavené. Išlo, väčšinou o výkrmné stanice, liahne, išlo rovnako ako aj o zajačie farmy, hovedzie farmy a niektoré dodávky potenciálne kontaminovaného krmiva pre, pre nosnice boli dodávané do Dánska a Holandska žiadne e, potraviny zvieracieho pôsobu e, z pôvodu nemôžu byť umiestnené na trh, pokiaľ tieto firmy, farmy nebudú odblokované. Tak sa stane až potom, ako bude overené analytickými výsledkami a výskumom, že tieto farmy nie sú kontaminované nad e, úroveň, ktoré povoluje európska legislatíva v súčasnosti. Z týchto 4800 fariem, ktoré boli pôvodne zablokovaných, 939 fariem, väčšinou hydinavé a ošípané, farmy naďalej zostávajú zablokovanými. Zdá sa, že žiadne kontaminované potraviny neboli obchodované z Nemecka alebo exportované z Nemecka od notifikácie tohoto incidentu. Okrem niekoľkých výnimiek, analytické výsledky ukázali, že produkty boli v súlade s európskou legislatívou. To je ukážka efektivity nášho systému vystopovania pôvodu potravín a naďalej budeme veľmi pozorní v tomto aspekte. prvok šťastia v tomto incidente bolo to, že potrebované úrovne dioxinov potravín, kde boli presiahnuté limity Európskej únie, neboli veľmi vysoké. To znamená, že nedošlo k žiadnym bezprostredným rizikám ohrozenia zdravia spotrebiteľov. Ako výsledok, e, výsledok konzumácie kontaminovaných výrobkov v krátkom čase čo komisia urobila preto, aby pomohla tento incident zvládnuť. Moje služby boli v neustálom kontakte s nemeckými orgánmi a bez pochyby sme, bezprostredne sme rozoslali všetky informácie eh, členským štátom v rámci eh, systému rýchleho varovania pre bezpečnosť potravy a krmiv. Rovnako boli v kontakte s kompetentnými orgánmi v tretich krajinách a poskytli sme jasnú informáciu o situáciu našim o situácii našim obchodným partnerom. Okrem toho sa zástupcovia komisie stretli s aktérmi eh, v sektore, tak aby sme ďalej hľadali priestor pre posilnenie monitorovania dioxínov v potravinách a krmivách. Osobne som som kontaktoval federálneho ministra pre potraviny, ochranu spotrebiteľov a polnospodárstvo, pani Hagner, 6. E, januára a vymenili sme si názory hľadom toho, čo treba spraviť preto, aby sme zabihli podobným kontaminačným incidentom do budúcnosti. V súčasnosti som opäť, eh, alebo dnes som opäť kontaktoval federálneho ministra, keďže som bol znepokojený nedávnymi informáciami o tom, že výrobca krmiv neposkytol plný zoznam fariem, ktoré mohli dostať potenciálne kontaminované krmivo a poskytol nesprávne informácie ohľadom využitia kontaminovaného eh, krmného tuku eh, v rámci krmných zmesí. To viedlo k ďalšiemu zablokovaniu niekoľkých stoviek fariem. To tieto obavy e, tvoria veľmi vážne porušenie európskych bezpečnostných opatrení. Dovolte mi to povedať jednoznačne, nemecké orgány sú plne angažované pri riešení situácie s touto kontamináciou, robia všetko preto, aby sa s tým vysporiadali rýchlo a rozhodne som informovaný, že v súčasnosti e, vytvárajú dodatočné kapacity pre testovanie, tak aby testovanie vzoriek mohlo byť e, vykonané a ukončené v čo najrychlejšom možnom čase. Je ale veľmi dôležité, aby širšie implikácie pre prístup v oblasti bezpečnosti eh, potravín a krmiv boli akutne upravené na európskej úrovni. Z tohto dôvodu eh, tým z Európskeho eh, orgánu pre bezpečnosť potravín a veterinárne záležitosti navštívi Nemecko, aby sme zároveň zabezpečili a rozšili svoje poznanie, ako došlo k takýchto kontaminácii, ako sa možno najlepšie vyhnúť do budúcnosti. Nemecké orgány sú o tom informované a súhlasia s takouto návštevou z FVO a viem, že plne sa môžeme spoliehať na spoluprácu našich nemeckých kolegov. Ďalšia informácia pre vás, vážení poslanci Európskeho parlamentu, o tomto incidente Budeme diskutovať aj počas polnohospodárskej rady, ktorá sa uskutoční v Bruseli budúci pondelok 24. januára. Ako som už spomenul, v súčasnosti uvažujeme nad opatreniami vrátania legislatívnych. Incident počiarkol potrebu zabezpečiť efektívnosť národných kontrol a ich systémov, ktoré vytvárajú, vytvárajú priestor pre dôveru európskych spotrebiteľov a zároveň aj občanov tretich krajín v naše bezpečnostné mechanizmy. Aby sme sa vysporiadali s touto situáciou, hľadám možnosť, ako vytvoriť veľmi prísnu segregáciu um, v oblasti výroby eh, tukov pre otázky krmím a potravín od výroby olejov, mazív a tukov pre technické účely. A zároveň zvažujem možnosť vytvorenia právnych požiadaviek ohľadom posilnených kontrol na výskyt dioxínov v rámci jednotlivých fází potravinového reťazca. Som si istý, že tieto opatrenia, keď budú implementované, vytvoria nevyhnutné zlepšenia v rámci našeho dobrého systému kontroly potravín a krvi. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne aj vám, pán komisár. No a teraz môžeme prejsť k vystúpeniam rečníkov za jednotlivé skupiny a začneme EPP. Vystup pán Des, nech sa páči, dve minúty. Vážená pani predsednička, pán komisár, pán komisár, ďakujeme za vecnú prezentáciu tohoto škandálu, dioxínového škandálu v Nemecku. E, naozaj, ako polnohospodár sa hnevám, že tu máme neustále takéto škandály, ktorými sa musíme zaoberať, kde očividne uh, tá príčina je buď kriminálna zločinecká aktivita, alebo len nedôslednosť. Môžeme robiť množstvo e, predpisov, pretože v Európe síce máme najprísnejšie predpisy na výrobu potravín a e, krmín máme najnižšie hodnoty pri zložkách, ktoré by mohli ohroziť zdravie našich občanov. A napriek tomu máme tu e, takéto nebezpečenstvo, nevyhneme sa mu. A preto si myslím, že E, následkom musí byť, a za to sú zodpovedné členské krajiny, že keď prokurátora zistí, že sú tu v hre zločinecké aktivity, že potom tie e, rozsahy trestného stíhania mali by byť masívne. Takíto ľudia by nemali mať len e, malé postihy, tu by boli, mali byť tresty odňatia slobody, aby takíto ľudia ďalej nepáchali takéto nešváry. Pán komisár, viete, E, to je môj tak dojem v Nemecku, že nemeckým e, orgánom sa potvrdilo, že sa prijali potrebné opatrenia. V Nemecku momentálne prebieha určité politické divadlo, ktoré nepripadá na tak, alebo v takejto veci nie je primerané. Prísne predpisy, ktoré máme, by sme mali tam ešte doplniť, kde je to potrebné. A vy ste povedali v tejto súvislosti o, o jednej veci, ktorá má plnú podporu hovorím tu, myslím si, aj v mene svojej skupiny, že pri výrobe potravín a ďalších e, produktov by sme mali mať jasné členenie, aby takéto, takéto zmiešavanie nenastalo. Naša podpora, e, našu podporu, pán komisár, máte, pokiaľ ide o to, že my naše predpisy, nariadenia by sme chceli ešte zlepšiť, aby takéto škandály e, boli čoraz menej možné. Ďakujeme. A teraz e, si vypočujeme za socialistov pani e, Rodus. Ďakujem pani predsednička, vážený pán komisár, tak som trochu šokovaná, e, pokiaľ ide o vaše úvahy. Ja trošku inak vnímam tlač v Nemecku a ja som veľmi nahnevaná, že tu máme neustále škandály v oblasti bezpečnosti potravín. Takéto niečo by sme nemali pripustiť. Nie je jasné, že nariadenia a zákony sami o sebe nemôžu zabrániť tomu, aby to boli e, zločinecké aktivity v tejto oblasti, ale musíme všetko investovať do tej oblasti, aby, e, aby tí páchatelia to mali čo najťažšie. Komisia musí členské krajiny vyzvať, aby trestné postihy v tejto oblasti preverili. Takýto nedbalý, nedbala činnosť s týmito potravinami by, ne, by mala byť stíhaná s prísnymi trestami. Je to predsa jasné, že tie postihy v tejto oblasti sú finanč, z finančného hľadiska také nízke, že to, tieto firmy si môžu dovoliť zaplatiť len tak spokladne treba zvýšiť počet kontrol a tento príklad z Nemecka nám dobre ukazuje, že princíp vlastnej kontroly má veľké nedostatky. Poukazujem na to, že je nevyhnutné, aby princíp pôvodcu v celom tom reťazci bol eh, konsekventne vykonávaný podstate od toho Válova až na, k Tanieru, pretože uh, už tu začína naša starosť o uh, bezpečnosť našich potravín. Nemôžeme predsa my ako nevinní uh, si vylízať doslova to, čo spôsobili úplne iní. Celkom jasne sa nevyjasnilo, uh, kto vlastne zaplatí straty podnohospodárom, ktorí museli kvôli tomuto škandálu zavrieť svoje podniky pretože tento podnik, ktorý e, vyhlasil platobnú neschopnosť, určite im to neuhradí. Tu treba rozmýšľať o celoeurópskom fonde, ktorý by pokryl straty všetkých výrobcov e, krmí v Európe. Musíme e, si uvedomiť stále jednu vec. Celý ten proces, výrobný reťazec u potravín i krmív by sme mali e, vybaviť kompletnou dosledovateľnosťou. Tu nariadenia EÚ a národné zákony si vyžadujú ešte určité vylepšenie. Ďakujeme pekne. A teraz za e, liberálov má slovo pani Lepáš na dve minúty. Ďakujem, pán komisár, za vaše vyhlásenie Máme tu v Európe štyri podobné prípady. Existujú tu systémy, ktoré e, na takúto situáciu upozorňujú, ale e, takáto situácia ako celok je nepriateľná. Európsky spotrebiteľ predsa nemôže mať systém, ktorý bude neustále len znižovať náklady. Musí tu byť predsa systém, ktorý, e, ktorý by ne, ne, nepovzbudzoval výrobcov k zlej činnosti, pretože pokuty sú stále nízke Aké teda chcete urobiť kroky? Znie otázka. E, som rada, že ste sa zmienili o tom, že, existu, že vznikne povinnosť, kedy bude sa oddelenie vyrábať tuk na priemyslové účely a na krmivá, čiže to nebude nič nepovinného, bude to povinné rozdelenie v rámci výroby tukov a to vyvolá určite oveľa väčšiu, väčšiu mieru bezpečnosti. Ďalej potom otázka znie, aké kroky, pán komisár, budete realizovať na to, aby ste zabezpečili to, eh, akým spôsobom budú prebiehať sankcie v tomto, v tomto prípade. Vy predsa musíte v, prvo, v prvej línii stať ako strážcovia a vytvárať sankcie. Akým spôsobom chcete zlepšiť dozor zo strany krajín? To predsa eh, prebehlo pred eh, všetko pred troma týždňami. Dosť dlho trvalo, než ste nás informovali o využití tohoto e, krmného tuku. Takisto je to dôležité aj pre spotrebiteľov. E, otázka znie, či aj v tomto ohľade dokážete situáciu zlepšiť. Ďakujeme pani Lepáž, hovorí pani predsedajúca. A teraz má slovo za zelených e, pán Hojsling. Milí kolegovia, pán, pán komisár, pani predsedajúca, musíme sa postarať o to, aby E, spotrebitelia dostali odpoveď na otázku, čo robí Európska únia, čo robia národné orgány, preto aby e, sa postavili proti týmto e, zločincom. Nebolo len to, nebol to len nejaká hlúpa náhoda. Myslím si, že za tým celý systém, že určité podniky boli zodpovedné za miešanie týchto látok, ktoré vôbec nepatrili do tejto zmesi Tí pritom teraz neručia za toto a problémy si musia e, znášať e, e, polnohospodári. To znamená, pýtame sa, či kontrola prebieha na nesprávnej časti tohto, tohto reťazca. Prečo cieľenie kontroly neprebiehajú? Preto sa, prečo sa spoliehávame na vlastné kontroly, kde máme len náhodné kontrolné hodnoty, ktoré musíme naháňať a, a získavať od štátnej kontroly. Takže potrebujeme kontrolu založenú na rizikách, celoeurópsku kontrolu a tu je otázka na vás, e, pán komisár, čo robí EFSA, je to len prípad nemecký, alebo e, sú v Európe ďalšie neobjavené prípady. Myslím si, že potrebujeme pozitívny zoznam toho, čo patrí do krmív, potrebujeme dobré, rýchle pravidlá schváľovania pre podniky a potom sledovanie tých tovarových tokov. Musíme však aj zdôrazniť, že potrebujeme E, určité e, zásadné e, smerovanie vo všetkých oblastiach tejto politiky, pretože tieto produkty pochádzajú v konečnom dôsledku z prírody, nie z, prí, z oblasti priemyslu a spolnospodári musia predsa vedieť, čím krmia zvieratá. Musíme vedieť, odkiaľ idú krmivá. Tu treba v polnospodárskej reforme konať, pretože v konečnom dôsledku celé polnospodárstvo potom znáša škodu ktorú spôsobili len niektorí zločinci a to treba z princípu zmeniť. Ďakujeme a teraz na minútu za, konzervati- za ECR pán Nicholson. Ďakujem. Sympatizujem v plnej miere e, so stanoviskom, e, v ktorom sa nachádzajú momentálne mnohí nemeckí polnospodári pred dvoma rokmi v Severnom Írsku som mal takú skúsenosť, keď sme mali podobné, podobné udalosti. Poviem vám, že tí, ktorí si toto e, špeciálne vytrpia, sú tí polnospodári, ktorí sa vlastne e, nezapojili do toho. Myslím si, že, že tí, ktorí majú zločinecké zámery, ktorí to spôsobili, tu si musíme položiť otázku, prečo to robia a odpoviem. Pán komisár, musím povedať, že to robia, aby zarobili veľa extra príjmov, ako hovorí pán Hoisling, tak ak tomu tak je, mali by byť za to stíhaní, ale treba jasne povedať, že to sú nie tí, ktorí e, vyrábajú e, e, potraviny. Nie, to sú tí poskytovateľia krmív. A tu treba konať proti týmto ľuďom, aby sme zabezpečili, že sa to nebude diať. Ide o dôveru spotrebiteľov. Veľmi dobre rozumiem Prečo by mala byť otrasená dôvera spotrebiteľov? Pretože niekto povedal, že sa to už stalo predtým. Nemalo by sa to diať v budúcnosti. Ne, nepoďme teraz s celou legislatívou eh, vo veľkom rámci, použijme to, čo máme. Ďakujeme na 1,5 minúty za zelených. Pani Wills. Ďakujem pekne za slovo. Nuž, miešanie toto je postup, ktorý používa priemysel, ktorý vyrába krmovina, ale 5 dioxinových škandálov za ostatné roky mnohé koncerny. Tí vôbec nezaujímajú nejaké smernice alebo národná legislatíva. Snažia sa skrátka lacno vyrábať, aby mali čo možno najväčšie zisky. Konkurencia na trhu s potravinami je naozaj tvrdá. Ceny sa snažia držať čo možno najnižšie. To teda platí aj pre krmoviny. Štátne kontroly v prípade výrobcov krmovín takmer neexistujú štát sa spolieha na internú kontrolu výrobcov, aby teda nemusel sám E, robiť takéto kontroly. No a za takýchto podmienok teda e, došlo k tomu, že sa odpady z produkcie e, biopalív dostali do potravinového reťazstva prostredníctvom krmovín. Ten škandál s dioxínom tomu by sa bolo dalo predísť, keby boli urobené analýzy dioxínov, prítomnosti k dioxínov, predtým, než sa tie tuky dostali do krmovín. V tom prípade by sa to bolo dalo odhaliť včas. Teraz mnohí spotrebitelia majú problémy s takou, takýmto obsahom dioxínu. 80 toho dioxínu, ktorý príjmame, prichádza formou živočišných potravín, teda vajcia, mlieko a meso. Foodwatch, táto organizácia naozaj právom požaduje, aby výrobcovia krmovín mali povinnosť e, každú jednu dávku e, skontrolovať na obsah dioxínov, predtým než ten tuk e, sa dostane do ich krmovín že žiadna komponenta sa nemôže stať krmovinou, súčasťou krmoviny, ak nedodržiava tie hraničné hodnoty. No a v prípade veľmi veľkého obsahu je potrebné tieto uh, látky zničiť rôzne pančovanie, zlievanie. E, len takýmto spôsobom e, im dokážeme predchádzať aj laboratória, musia spolupracovať cezhranične, musia takéto prípady hlásiť e, cezhranične. Meso musí byť náležite označované, aby bolo možné spätne vystopovať jeho pôvod. Súčasné škandály poukazujú na to, že rutinné kontroly na v, u, u um, výrobcov sú naozaj nevyhnutné. Ale ako to, pán komisár, chcete naozaj aj presadiť? Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Pán Paška by mal mať teraz slovo za EFD, ale nie je v rokovacej sále tak pokračujeme ďalším zozname rečníkov. Je to pán Líze na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Spotrebitelia a polnohospodári musia byť chránení pred nezodpovednými producentami krmovín. A Európa celoeurópsky teda musí konať. Kolegyňa hovorila o Nemecku, ale podobné škandály sa žiaľ vyskytli aj v iných členských štátoch. Takže prokuratúra je teraz v náťahu, ide tu o kriminálne aktivity a ja dúfam, že nemecká prokuratúra a možno aj prokuratúry z iných členských štátov e, budú do toho zankomponované, možno aj Holandsko je do toho e, zapletené, tak dúfam, že budú konať rýchlo, rýchlejšie než v prípade Írska. Tam bol ten škandál roku 2008 a až tak došlo k odsúdeniu zodpovedných, takže tú rýchlosť je potrebné zväčšiť. Pokiaľ ide o tento škandál, e, je potrebné ho vnímať e, v kontexte. Tie hodnoty boli navýšené štvornásobne. Toto je zlé, preto sme aj stanovili takéto hraničné hodnoty. Ale tieto hraničné hodnoty boli stanovené tak, aby sme až pri niekoľko stonásobnom prevýšení malý riziko dlhodobých škôd, takže nejde o žiadne akutné nebezpečenstvo, ide o prevenciu. V 99. v prípade Belgická boli tie hodnoty 700 násobne vyššie než súčasná hraničná hodnota stanovená EÚ. Takže opatrenia EÚ, napríklad REACH, lepšie štandardy v prípade spalovania a tak ďalej. E, to sa nám podarilo znižiť e, na jednu desatinu, ale napriek tomu potrebujeme nové opatrenia, ktoré budú prijaté celoeurópsky. Potrebujeme monitorovacie systémy, v prípade dioxinu potrebujeme oddelenie tukov, potrebujeme e, taký určitý zákon čistoty pre krmoviny a potrebujeme lepšie garancie pre polnohospodárov, ktorí nemôžu za takéto praktiky, kriminálne praktiky v sektore výroby krmovín. Ďakujem, ďakujem. pán Líze. Teraz dostáva slovo pán Kapulas Santos. Er ďakujem pekne, pani predsedajúca. No už e, nemôžeme snáď ani sotočne často zopakovať, že Európa e, musí tie e, ustanovenia, že to vlastne je ustanovenia sú oveľa prísnejšie ako v iných krajinách a toto nemôžeme spochybňovať. Naši spotrebitelia to požadujú, požadujú to aj naše exportné trhy a naši výrobcovia, ktorí sa naozaj veľmi snažia, investujú a tak ďalej. A keď tá kontaminácia, ktorú sme teraz zistili v prípade Nemecka, keď eh, by sa toto bolo stalo v iných častiach sveta, tak eh, by sme sa o tom možno vôbec neboli ani dozvedeli, ale stalo sa to v EÚ, stalo sa to v Nemecku a je to absolútne nepriateľné, nesmie sa to opakovať, je potrebné to absolútne prešetriť a zodpovedných postaviť na zodpovednosť e, tak, aby tu takéto kriminálne aktivity e, nemohli e, byť ďalej realizované. Otázka, odkiaľ prišla táto kontaminácia, to je tiež zatiaľ nejasné. Nie je zatiaľ jasné, aká je zodpovednosť e, nemeckých orgánov, či tu boli nejaké nedostatky v prípade kontroly. Áno, možno tu bol nedostatok komunikácie medzi firmami, možno zlyhali kontroly a tí zodpovední zatiaľ neboli stanovení a potrebujeme, aby komisia toto objektívne prešetrila. Ďakujem veľmi pekne, pán Kapola Santos. Teraz dáva slovo kolegyňa Reimers na dve minúty. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Tento incident nie je len škandálom. Tu sa e, skrátka ľuďom ukazuje, že e, sú tu vážne problémy v oblasti potravín. Ako dlho už žiadame o nápravu? E, snaha produkovať čo najlacnejšie obrovská hospodárska súťaž, ale nejde iba o nejaké meranie síl. Obsahuje to veľké rizika, pretože mnohí siahajú po kriminálnych aktivitách a metodách a my všetci na tom strátime. Môžeme príjmať ďalšie zákony, ďalšiu legislatívu, môžeme realizovať ďalšie kontroly, ešte nákladnejšie, môžeme začať ešte prísnejšími sankciami, ale to nám vôbec nepomôže proti takejto kriminálnej energii obsiahnutej v takejto naozaj tvrdej súťaži. My sa musíme chopiť toho problému pri korení. Ako polnohospodárkyňa som si uvedomila, aké je to zložité. Ja sama som sa triasla s tarachom, e, pretože sú to práve polnospodári, ktorí sú nevinní a najviac sa trpia. Takže moja otázka na komisiu, čo chcete urobiť vy a vaši kolegovia, aby potraviny dostali väčšiu hodnotu. Ja vítam vaše návrhy, ale ten hlavný problém žiaľ nevyriešia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz zostáva slovo kolega Stas na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Takže tento škandál, o ktorom hovoríme, no už ja mám takú deja vu v tejto súvislosti, vedie to ako cez kopirák e, situácia z Belgická pred e, desiatimi rokmi Incidenty sa opakujú a jasne na tom vidíme, že v potravinárstve, ako aj v sektore krmovín, je množstvo podnikov, ktoré naozaj e, siahajú po kriminálnych aktivitách, podvody v neprospech spotrebiteľov, v neprospech polnohospodárov. Preto je naozaj potrebné urobiť takú zaťažovú skúšku, podrobiť legislatívu tak zaťažovej skúške. Chýbajú nám kontroly, ehm, interná kontrola, samokontrola. Toto evidentne nepostačuje. Musia byť ďalšie kontroly cez e, prostredníctvom národných orgánov a musí byť zachovaný dobrý pomer týchto kontrol. Ja si myslím, že by malo byť viac kontrol e, zo strany napríklad veterinárneho úradu, to platí pre Írsko. Uh, Tri misie za posledných 10 rokov realizoval tento veterinárny úrad, e, veď to je hrozné. Skrátka je potrebné viac kontrolovať obsah dioxínu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pán Páška, ktorý bol zradený zoznamu za EFD

nezistili kontamináciu krmiva. a vážení ako to je s likvidáciou týchto potravín? hovoríme o likvidovaných vajciach a likvidovanom mäse a čo? Bohužiaľ, e, predsednička prerušuje rečníka. Prekročili ste vám vyhradený čas. Pokračujeme ďalej v e, zozname rečníkov. Pán Vojčechovský na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani Ďakujem za slovo, pani predsedajúca toto je rozhodne škandál a zároveň si myslím, že to je možno ešte slabo popísané slovom škandál. Je to nielen škandál, je to obrovské riziko pre tisíce ľudí, je to ohrozenie ich zdravia a ich života. A pevne verím, že osoby, ktoré sú zodpovedné za tento škandál a toto ohrozenie budú adekvátne potrestané. Tento prípad by nás mala nútiť premyšľať nad modelom polnohospodárstva, ktorý máme tu v Európskej únii. Polnohospodárstvo sa stáva priemyslom samým o sebe. Meso je vyrábané. Máme tu obrovské farmy a zdá sa, že je tu obrovský, pod, e, obrovský krminársky priemysel. Zvieratá sú krmené krmivom, ktoré je kontaminované dioxínmi alebo geneticky modifikovanými látkami. A tento model nefunguje. Jednoducho nedokáže zabezpečiť adekvátnu potravinovú bezpečnosť. A práve preto si myslím, že by sme sa mali opäť vrátiť k tým farmám, ktoré máme v niektorých krajinách Európy, ako napríklad v Poľsku, farmy, ktoré si vyrábajú svoje vlastné krmivo. A takéto farmy by sme mali dlhodobo podporovať. Ďakujem pekne. Ďalší e, rečník je pani Liotard, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán komisár, v marci 2010 firma, ktorá je zodpovedná za tento škandál, veľmi dobre vedela, že ich produkty majú nebezpečne vysoké úrovne dioxínu. Ako je možné, že neexistuje žiaden oficiálny alebo štátny mechanizmus inšpekcií, ktorý bol vykonaný, tak aby sme zistili rovnako toto zistenie? Sú zavedené adekvátne mechanizmy kontrol, ktoré chránia našu bezpečnosť? Dá sa, že nie. Iným spôsobom by sme sa vedeli vyhnúť tejto dioxinovej kríze je tu bez pochyby celý veľký, po, veľký potenciál e, škandálov v oblasti potravín, klonované produkty, ktoré sa um, ocitli na regáloch um, obchodov bez toho, aby boli vykonané adekvátne kontroly. Zdá sa, že je dosť pravidiel, ale chýbajú nám kontroly. Okrem toho, výsledky týchto kontrol musia byť zverejňované, pretože hovoríme o ochrane a bezpečnosti našich potravín a zároveň hovoríme o ochrane zdravia našich občanov. Okrem toho, Rada by som vyzvala komisiu, aby zabezpečila, že podporia tých farmárov, ktorí si neuvedomili, že krmia svoj dobytok jedovatými látkami. Ďakujem pekne a teraz pán Eniu jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade chcem vyjadriť svoj záujem. Som britský výrobca vajec. Dioxinová kontaminácia sa zdá byť dôsledkom zlyhania. Zlyhania dodržiavať prísny proces kontroly štandardov v oblasti ochrany potravín, potravín a krmív to sa týka procesu, v rámci ktorého pridávame repku olejnú do krmív a tento škandál má preto neželané dôsledky. Podľa môjho následku to nie je téma pre Európsku úniu. Nemôžeme to vyriešiť na európskej úrovni a rozhodne nepotrebujeme ďalšie regulatívy. Nemci identifikovali problém, povedali nám o tomto probléme a teraz príjmame nevyhnutné kroky, aby sa s ním vysporiadali. V rámci Spojeného kráľovstva máme komplexný systém eh, ochrany bezpečnosti, ktorý sa nazýva Lady Codex. Ehm, týka sa to ochrany mesa, ale aj výroby vajec. Ten zabezpečuje, aby nedošlo k takým incidentom, ako bol napríklad tento. Takže ak niekto z vás trvá na tom, aby sme mali vysokokvalitné eh, vajcia, eh, popýtajte sa na systém Levyho kódexu a britskí výrobcovia vám radi dodajú. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník je pán eh, Danton. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, v prvom rade mali by sme byť radi, ak hovoríme o tejto kríze. Je to vďaka tomu, že náš systém adekvátne fungoval a identifikoval tieto problémy. Máme teda funkčný systém, ktorý chráni spotrebiteľov v rámci tých najvyšších štandardov vo svete. A teda v tomto čase už si spotrebiteľ vie plne uvedomiť, že tento systém adekvátne fungoval a skôr ako budeme vymýšľať nejaký nový systém, mali by sme si naozaj preskúmať dobré dôvody, ktoré viedli k tomuto škandálu a ktoré viedli k meškaniu pri identifikácii problému. Mali by sme premyšľať nad dôvodmi tohoto meškania, ale myslím si, že zároveň musíme premyšľať aj nad tým, prečo. Prečo k tomu došlo. Myslím si, že oblasť potravinárstva a polnohospodárstva sa dostáva do silného tlaku poskytovať potraviny za čo najnižšie ceny a v takomto tlaku nemôžeme byť adekvátne chránení pred trestnými činmi. Pán komisár, budete posilňovať tresty pre výrobcov potravín v prípade takýchto trestných činov a zároveň, akým spôsobom budeme vytvárať okamžitú podporu, okamžitú podporu pre tých chovateľov, ktorí boli postihnutí, pretože ich marže sú tak malé, že ak nedostanú podporu od nás, a to čo najrychlejšie, a dokonca možno aj v predávkoch, tak títo farmári zmiznú a zmiznú deň potom, ako táto procedúra ukončí svoje oficiálne konanie e, podľa svojho normálneho konania. Ďakujem. Ďakujeme. Bola tu otázka smerovaná na rečníčku. Pán Donto, e, modrá karta, um, umožňujete otázku? Nech sa páči, pán Obermajer. Vorredner kurz richten. Rád by som sa obrátil na predrečníka, povedal, že systém v zásade e, funguje, ale chcem sa spýtať, že e, e, či nevie o tom, že sa tu objavili spotrebitelia, ktorí prispeli, prispeli k odhaleniu a či aj vie, že sú štúdie, ktoré dokazujú, že občania sú ochotní e, naviac platiť e, za to, keď vedia, že produkty alebo výrobky boli e, chované, vytvorené v dobrých podmienkách. Na odpoveď máte, pán poslanec, tiež 30 sekúnd. Nech sa páči. Myslím si, že kolega, ktorý položil túto otázku, bol to len skôr komentár k situácii, nebola to v pravom slova zmysle otázka. Samozrejme, že vieme, že ten náš systém zlyhal, ale čo však chcem vo vzťahu k našim spotrebiteľom e, zdôrazniť, je rigoróznosť našeho systému tej ochrany. Nemôžeme len tak povedať, že sa nič neudialo. Pravda to nie je. Máme najvyššie, najkvalitnejšie štandardy na svete. Pokračujeme v e, zozname rečníkov. Pán De Castro, minúta, nech sa páči. Signor presidente, signor Vážený pán predseda, Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážení kolegovia, dovolte mi poďakovať komisárovi Dalímu za to, že prišiel dnes večer hovoriť o tejto téme, ktorá je veľkou témou pre európskych spotrebiteľov polnohospodársky výrob, ktorému, výbor, ktorému predsedám, sa bude tejto téme venovať budúci týždeň. Je to naozaj veľmi závažný incident Európa je pomerne výrazne ohrozená, čo sa týka potravinovej bezpečnosti. Musíme pracovať viac a intenzívnejšie, najmä čo sa týka počtu a rozsahu inšpekcií. Musíme zabrániť tomu, aby došlo k ďalším podobným incidentom. Nedávno sme schválili správu z vlastnej iniciatívy o bezpečnosti potravinových a farmárskych výrobkov. Rovnako tu budeme mať aj rozšírenie poskytovania informácií pre spotrebiteľov, tak aby bolo povinné označovanie potravín, eh, v rámci ktorého sa bude označovať aj pôvod potravín Ehm, od 8. decembra sa, sa, 8. decembra bola táto téma stiahnutá z programu rady a my by sme to radi zaviedli naspäť na, bod, na rokovanie, pretože pre e, európskych občanov to je veľmi dôležité. My sme na strane spotrebiteľov a už sme to mnohokrát preukázali a teraz len dúfajme, že komisia a rada sa rovnako predajú na stranu spotrebiteľov. Ďakujem pekne a teraz pani Polsen 1,5 minúty. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda a ďakujem pekne, pán komisár. A dámy a páni, ako už naznačili aj viacerí kolegovia, musím súhlasiť s tým, že súčasná legislatíva do veľkej miery v Európe funguje. To nie je ten zdroj problémov. Problém sa ale nachádza v oblasti implementácie, v oblasti kontrol a zároveň v systéme sankcií. Myslím si, že je pre nás naozaj veľmi dôležité, aby sme nezabudali na to, že keď my píšeme a tvoríme zákony, bez systému sankcií, ktorý samozrejme na, Európskej únii, na úrovni Európskej únie nemáme právo implementovať, e, tak v takom prípade v podstate e, píšeme celý rad zákonov, ktoré jednoducho nebudú mať žiaden dopad. No je tu ale čosi, čo je naozaj veľmi dôležité, veľmi dôležité na tejto kauze. Bola som spravodajkyňou pre nariadenie, ktoré je v pozadí týchto kontrol, ktoré prebiehajú v oblasti potravinovej a krmivárenskej výroby. A komisia tu položila jednu dôležitú otázku a síce, e, aké je dôležité rozlišovanie medzi, e, medzi surovinami pre výrobu krmív a potravín a technických materiálov, v prípade mazív a tukov. Môj návrh pred desiatimi rokmi bol ten, aby všetky výrobky, ktoré sú podozrivého pôvodu, aby všetky tieto výrobky boli zafarbené, aby boli zafarbené farbivom. Veľmi ma to mrzí pre tých farm, z pohľadu tých farmárov, ktorí sú vždy znova a znova postihnutí takouto kontamináciou a nedokážu v tomto smere nič spraviť, nedokážu sa brániť. Ďakujem pekne a teraz pani Ronculi dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Chcela som byť jedna z co signatárov tejto otázky, e, pretože podľa môjho názoru je to veľmi dôležitá téma, najmä v svetle tohoto incidentu, aby prebehla diskusia o potravinovej bezpečnosti ako takej vo všeobecnosti. Milióny európskych občanov, ktorí konzumujú tieto produkty, rozmýšľajú nad tým, aké sú bezpečné. My by sme mali zabezpečiť to, že potraviny na našich stoloch sú bezpečné. Kvalita surovín je kľúčová, tak aby záverečný výrobok bol bezpečný. Neustále inšpekcie, e, od e, farmy až po stôl sú dôležité, tak aby sme sa vyhli kontaminácii e, potravín a aby sme zároveň dokázali identifikovať a eliminovať prípadné rizika. Tento incident v Nemecku naznačuje, ako je veľmi dôležité, aby všetky výrobky, vrátane spracovaných výrobkov, mali indikáciu pôvodu na svojom označení, ako hovoril aj pán De Castro potrebujeme niekoho, kto zabezpečí, že práva spotrebiteľov na informáciu o pôvode tohoto výrobku budú zabezpečené a zároveň, aby sme dokázali zachovať bezpečnosť týchto potravín a to len prostredníctvom zdieľanej zodpovednosti medzi všetkými prevádzkovateľmi. Je naozaj pravda, že európska legislatíva má inšpekcie, ktoré sú zapojené alebo zakomponované do nášho systému a ktoré zabezpečujú to, že potraviny na našich stoloch sú vhodné pre spotrebu a riziká sú minimálne, ale náš cieľ musí ísť, byť e, väčší a širší. My by sme mali každý zlepšovať kvalitu týchto potravín. A som naozaj veľmi rád, že talianský parlament bude zajtra schvalovať pravidlo, ktoré bude, e, bude rozširovať povinný, e, teda povinné uvádzanie pôvodu pre všetkých výrobcov v Taliansku. A už teraz veľmi dobre vieme, e, odkiaľ pochádza naše, naše bravčové meso, ultravysoko zohriaté mlieko a ďalšie materiály. A pevne verím, že Európa bude inšpirovaná touto legislatívou. Vždy budem pracovať na tom, aby som zabezpečila to, že budeme dosahovať tie najvyššie najvyššej úrovne informovania spotrebiteľov, tak aby sme dokázali poskytovať skutočne zdravé potraviny pre našich občanov. Ďakujem pekne. A teraz pani Ölskol má jednu minútu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Rovnako ďakujem aj vám za prítomnosť, pán komisár. Dôležitá otázka, ktorá pred nami stojí, je, ako sa vyhnúť novým škandálom a novým rizikám. Je naozaj dobré, že pán komisár navštívi Nemecko a je naozaj veľmi jasné, že polnospodársky výbor bude diskutovať o tejto téme. E, nediskutovalo by sa o tom, keby ta, tento škandál nestal. Treba povedať, že ešte stále pred nami je niekoľko dôležitých tém. Potrebujeme silné a odstrašujúce sankcie, tak aby sa členské štáty uvedomili, že musia konať a musia čo si spraviť a zároveň je nevyhnutné zaviesť silnejšie systémy vlastných kontrol. Na druhej strane musia byť nezávislé orgány, ktoré budú adekvátnym spôsobom kontrolovať a vykonávať inšpekcie na základe vytýčených pravidiel. Treba si uvedomiť, že tento systém je veľmi dôležitý tak, aby sme prešli, predišli budúcim kontamináciám v prípade potravín určeným pre ľudskú spotrebu. Ako spotrebitelia samozrejme chceme, aby sme nedostávali na stôl kontaminované potraviny a zároveň je nevyhnutné zabezpečiť aj to, eh, aby spotrebitelia veľmi presne vedeli, čo jedia a odkiaľ to pochádza. Pani Parvanová, máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Eh, vážení kolegovia, prípad kontaminácie v Nemecku, o ktorom hovoríme dnes a účinok, aký to má na náš potravinový reťazec, nielen ohrozil zdravie tisícov ľudí, ale odhalil aj slabé stránky nášho potravinárskeho systému. Je naozaj zaražujúce, že nemecké orgány ani komisia nedokázali zaručiť, aby sa vajíčka dostali do potravinového reťazca. Niekedy sa kontrola považuje za bremeno, ale keď príde na takéto situácie, o ktorých hovoríme dnes, mal by to byť predpoklad pre ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. Preto by som chcela položiť dve otázky komisii. Poprvé, môžu potvrdiť, že ani jedno z kontaminovaných vajíčok alebo produkty z týchto vajíčok sa nedostali do potravinového reťazca. A po druhé, ak chcú zvýšiť vystopovateľnosť a ochranu spotrebiteľov v budúcnosti, akým spôsobom to chcú urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Köstinger má slovo na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Európsky spotrebitelia sú znepokojení týmto škandálom a žiadajú čo najvyššiu bezpečnosť pri výrobe potravín. Nedbalé správanie potravinárskych koncernov poškodili potravinový reťazec. Európska únia by sa mala starať o kvalitu výrobkov potravinovom reťazci a polnospodárstve, tak aby sme opäť mali najvyššiu kvalitu. Tento dioxinový škandál je iba začiatok, preto treba okamžite urobiť rýchle opatrenia, aby sa takýmto prípadom zabránilo v budúcnosti. Potravinový reťazec treba kontrolovať a krvíva sa nesmú dostať do potravinového reťazca ľudí. Znečistenie krmovinami nie je priateľné. Preto treba mať kontrolu takýchto koncernov Nejaká krajina nechápe túto zdvojnásobenú kontrolu krvovinárskych výrobcov, ktorá sa teraz navrhuje, ale je potrebná. Príslušné orgány reagovali správne. Ale predovšetkým treba myslieť aj na tých farmárov, ktorí boli poškodení neprávom. V nejakom prípade sa nesmú dostať do siete, ktorá poškodzuje týchto farmárov. Už na prelome rokov došlo k určitému poškodeniu týchto farmárov. Náklady na krmoviny však zrastli, preto treba rýchlo konať. Dôvera spotrebiteľov polnohospodárske výrobky nesmie padnúť za obeď chamtivým obchodníkom. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo Pani Styler na jednu minútu, nech sa páči. You, Ďakujem, pani predsednička. Ako sme počuli, dioxín je nebezpečná chemikália, ktorá spôsobuje rakovinu. A chemikálie, ktoré e, sa mali použiť v biopalivách, skončili v krmavinách. Niektoré testy v Šlesvísku a Holšteinsku ukázali, že krmaviny obsahli 77 raz viac dioxínu, než bolo povolené množstvo systém ochrany spotrebiteľov má chrániť e, európsky spotrebiteľ pred takouto kontamináciou. Kontaminové výrobky sa dostali do celého Nemecka, našli sa dokonca aj v Spojenom kráľovstve e, v kišoch, ktoré boli potom odstránené z obchodov. Toto nie je prvý prípad dioxinu. My sme už predsa mali problémy s mozzarellou z Talianska a s ďalšími hovedzimi výrobkami zo Severného Írska. Chceli by sme vedieť, prečo opäť zlyhal tento systém rýchleho varovania. varovania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pán Danielis e, na jednu minútu. E, ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci, pán komisár. 12 rokov po škandále s dioxinom v Belgicku e, sa dioxiny dostali do Nemecka. Hoci je to disciplinovaná krajina so spolahlivými inštitúciami. To znamená, že náš kontrolný systém nie je dostatočne prísny, nie je dostatočne objektívny a potrebuje naozaj účinné sankcie. Musíme uzavrieť tie diery, ktoré sa momentálne nachádzajú v našej legislatíve. A to práve teraz v hospodárskej a finančnej kríze, pretože sa začínajú používať nelegálne prostriedky. Nemôžeme čakať, kým sa problémy sami vyriešia zlepšenou hospodárskou situáciou. Spotrebitelia musia byť plne informovaní o možných hrozbách. Máme prísne pravidlá e, pre verejné zdravie, ochranu životného prostredia a ochranu zvierat, ale musia sa aj uplatňovať. Teraz e, dostane ako slovo Pán Obermajer, tiež na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, pre mňa to nie je nedbalosť, ale podľa mňa je to trestný čin. Čo potrebujeme? Potrebujeme niekoľko dôležitých bodov Európskej únii e, musíme e, kontrolovať e, miesto, kde dochádza k zabíjaniu jatočných zvierat, nielen ich krmiva. Jednoducho ten reťazec musí byť úplne bez dier, kým sa dostane k spotrebiteľovi. A musíme presne vedieť, odkiaľ pochádza ktorá surovina. Nech Viem, či by sme nemali mať nejakú európsku agentúru, ktorá bude kontrolovať eh, kvalitu potravín. A po tretie, tu máme ešte aj potravinárske suroviny, ktoré sa používajú pre priemyselnú výrobu. A jednoducho musím povedať, že všetko, čo človek urobí zvieraťu, sa nakoniec vráti človeku, čo je podľa mňa eh, veľmi presné. Ďakujem veľmi pekne a teraz prichádzame ku Catch the Eye. Máme tu štyroch, ktorí sa prihlásili o slovo, ale žiaľ, nie všetci budú môcť dostať slovo, pretože máme veľmi málo času. Takže sa obmedzíme na piatich rečníkov. Dvaja budú z EPP, jeden z SED a jeden rečník z ECA aby sme zachovali politickú rovnovahu. A pán Ferrera e, tiež dostane slovo E, pretože sa predtým prihlásilo slovo. Takže tu máme šiestich rečníkov a už nemôžeme dať slovo nikomu inému. Ako prvá dostane slovo pani McGuinness. Nech sa páči, jedna minúta. Um, v Írsku pred dvomi rokmi, v roku 2008, sme mali problém. Uh, za dva roky uh, mala komisia čas, aby prekonala túto krízu. Mám otázku. Orgány členských štátov žiadajú uh, usmernenia od DG Sanko, ktoré sa týkajú hygieny potravín potrebujú tieto usmernenia, mohli by ste im konečne dať to, čo žiadajú. A potom tu mám tri ďalšie body. E, potrebujeme veľmi jasne identifikovať veľmi rizikové produkty, potrebujeme identifikovať rizikové procesy a takisto miesta a mená výrobcov, ktorí sú rizikoví. No a potom potrebujeme oddeliť výrobky pre zvieratá od výrobkov pre ľudí. Nejde tu o nejakú ťažkú alebo komplikovanú vedu, je to veľmi jednoduché. Potrebujeme takisto kontrolné mechanizmy po ceste, aby sme odhalili tých, ktorí sa naďalej budú pokúšať porušovať pravidla, len aby zarobili peniaze. Keď e, obmedzíme náklady, tak e, obmedzíme aj kvalitu. Bude nás tu stať miliardy a miliardy eur. Vaša minúta už prešla. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pani Kadenbach. Tiež na jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, ja nie som romantička, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, to znamená, že ja naozaj e, neverím na šťastné kuratá a šťastné prasatá a tak ďalej, ale predsa len si myslím, že konzumenti v Európe majú právo na to, aby dostávali potraviny a nachádzali potraviny, ktoré sú skutočne bezpečné a preto mám prvú veľmi dôležitú prozbu. To znamená, že potrebujeme veľmi prísne kontroly a prísne tresty. Pokiaľ ide o dnešnú diskusiu, jasne sa preukázalo, že potrebujeme aj inú agrárnu štruktúru v Európe. A <clears throat> pán komisár hovoril o zdraví a tak ďalej a to je veľmi dôležité. Myslím si, že musíme e, kráčať e, smerom k agrárnej reforme. A práve na základe týchto škandálov by sme sa mali z tohoto poučiť a mali by sme zaviesť takú štruktúru v poľnohospodárstve, ktorá by na jednej strane samozrejme splňala očakávania poľnohospodárov, ale aj konzumentov na druhej strane a to, čo vlastne poskytuje. Naozaj by som chcela, aby sme sa skutočne poučili z toho škandálu. Ďakujem, pani Ashworth. Eh, jednu minu- jedna minúta máte slovo. Veľmi pekne <clears throat> ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Mali sme celý rad takýchto škandálov za posledné roky. Ja by som si myslel, že e, zabezpečovanie kvality sa už dobre chápe a že štruktúry a e, predpisy e, sú na mieste a že by, na to, že by to malo zabrániť v nejakých ďalších takýchto škandáloch. Samozrejme, že máme veľmi veľa obáv, pretože toto je mimoriadne škodlivé, keď sa niečo takéto nájde v potravinách určených pre konzumentov. A vždy sú to samozrejme aj farmári, ktorí disproporčne vlastne týmto trpia, keď e, sa nájde niečo takéto e, v potravinom reťazci. Som veľmi rád, že komisia e, veľmi rýchlo reagovala, ako náhle sa dozvedela, že ide o nejaký problém. Ale každopádne vzniklo veľmi veľa rôznych veľmi vážnych otázok, otázok, ktoré sa týkajú správania sa v tomto um, sektore. Musíme samozrejme z toho spraviť ďaleko viac v oblasti prevencií. Je mi veľmi ľúto, ale jedna minúta už uh, vypršala. Ďalší, až pán Ferreira, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem <clears throat> za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Ehm, hovoríme o kontaminovaných produktoch dioxínom a o tom, že sa dostali do potravinového reťazca. To je skutočne veľmi vážna záležitosť a naozaj je potrebné zistiť, kto je za toto zodpovedný a musí sa to naozaj doriešiť. Musíme zabezpečiť a ďaleko viac uvažovať o tomto incidente, pretože toto vlastne rozkladá celý systém toto je vlastne dôsledok e, našej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá vlastne sa obracia a sústreduje len na trh. Toto je systém, ktorý e, pomáha agropriemyslu, ale zabíja malých farmárov a tých, ktorí e, majú rodinné farmy. Mali by sme miestnú spotrebu podporovať, pretože tým pádom vlastne tá dosledovateľnosť je ďaleko jednoduchšia toto je jeden z príkladov um, ohrozenia um, bezpečnosti verejnosti a túto spoločnú poľnohospodárskú politiku by sme mali absolútne zmeniť. Ďakujeme veľmi pekne, pán Tarabela, ďakujem za slovo. Vážená pán komisár, ja si naozaj myslím, že vidíte že už máme plné zuby týchto opakovaných kríz, pretože tá e, kríza, e, ktorá e, bola v 91. v Belgicku, tá je veľmi podobná tejto krízi, ale bola táto kríza aj ďaleko horšia musíme isté opatrenia presadzovať. Prvú vec, ktorú musíme spraviť, je sankcionovať týchto ľudí ďaleko tvrdším spôsobom. Toto je vlastne organizovaný zločin, o ktorom hovoríme, pretože toto sú skutočne E, kriminálnici, ktorí chcú e, naozaj z toho vytlcť čo najviac peňazí. Musíme trvať na e, väčšom počte inšpekcií a ďaleko presnejšie zacielených inšpekcií a pokiaľ ide o tento systém rýchleho varovania, ten by v podstate mal zabezpečiť to, že by sme hneď boli si vedomí takýchto rizik. Chcel by som si vypočuť aj pána komisára, pokiaľ ide o túto záležitosť. Posledný, ktorému dávam slovo v rámci Catch the Eye, je pán Novestia. Mikrofón, prosím. Prepačte, prepačte, ďakujem. Pokiaľ ide o krmovinársky priemysel v Nemecku má dobrý e, systém samokontroly, ale tento systém samokontroly nemôže fungovať e, pri e, kriminálnych postupoch, pretože pokiaľ ide o takých, ktorí primiešajú vlastne nepovolené zložky do krmovín, to znamená, že tam chýba vlastne nejaká kontrola. Potrebujeme ďaleko viac štátnej kontroly, poprvé. Po druhé, potrebujeme e, povinnosť hlásenia e, výsledkov testov, pokiaľ ide o takéto krmoviny a to znovu musí podliehať štátnej kontrole. Potrebujeme pre týchto kriminálnikov, pri tých, ktorí takýmto kriminálnym spôsobom fungujú, <clears throat> musíme ich ďaleko tvrdšie trestať. A chcel by som povedať, že v súčasnosti, pokiaľ ide o tento škandál e, s krmovinami, <clears throat> e, bohužiaľ v súčasnosti je situácia taká, že tieto druhy krmovín sa vôbec nedajú predávať Ďakujeme, takže teraz dávame slovo znovu pánovi komisárovi Dalim. Nech sa páči, Dalimu máte slovo. Nech sa páči. Veľmi pekne vám ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som povedať, že nedá sa nezareagovať po vypočutí si toľkého kriticizmu, ktoré sme počuli. Chceli by sme reagovať na všetky tieto body, ktoré tu boli spomenuté. Kritizovali ste aj náš, kritizujú nás za byrokraciu, za naše pravidlá a predpisy. A keď a kritizujú nás aj za to, keď očakávame a chceme zaviesť nejaké kontroly. Máme tu ľudí z hospodárstv, ktorí zastupujú hospodárstva a podniky a sú tu a kritizujú nás za to, že vytvárame veľa byrokracie. Avšak v takýchto prípadoch, ako napríklad táto dioxinová kríza, vidíme a uvedomujeme si, ako veľmi potrebujeme týchto kontrolorov a tieto kontroly. Presne také kontroly, aké práve prebiehajú teraz, sú dôležité a vidíme, aký majú význam. Musíme v nich byť vytrvalí. A musíme byť vytrvalí aj pokiaľ ide o implementáciu pravidel. Ja ako spotrebiteľ by som sa nechcel ocitnúť v takejto situácii, aká práve nastala. A myslím, že sa to týka všetkých spotrebiteľov v Európe. Aj ja som sa cítim ohrozený a moja dôvera vo výrobky a bezpečnosť výrobkov bola otrasená. A takisto som aj nahnevaný. Pretože si uvedomujem, že to, čo tu teraz máme, súvisí s kriminálnymi aktivitami niektorých podnikov. To nie je chyba ani omyl. ako to uviedol posledný rečník, žiadny systém nebude fungovať, ak tam budú ľudia, ktorí úmyselne, kriminálne porušujú zákony. Nemôžete v takom prípade mať fungujúci systém, ktorý by garantoval, aby všetko fungovalo tak, ako má. A preto je veľmi dôležité, aby sme urobili, čo je len v našich sílach, aby sme zabezpečili, aby sme zabezpečili že by sme tu mali čo možno najmenej dier alebo príležitosti, ktoré by mohli umožniť kriminálnikom, aby sa prešmykli cez slučky zákona. Ja som pracoval v zákonodárnom procese už 23 rokov a stále si uvedomujem, že najväčším problémom nie sú tie veci, ktoré sú stanovené v zákone, ale to, aby sa nám podarilo zabezpečiť, aby sa zákony a predpisy nedali obchádzať a porušovať. A v prípade bezpečnostnej siete musíme sa o to viac snažiť, aby sme zabezpečili fungujúci systém. Nechceme sa ocitnúť, aby sa také, ocitnúť situáciu, že by sa takéto škandály opakovali. Musíme zabezpečiť všetko preto, aby sa urobilo s našim systémom všetko potrebné na to, aby nedovolil a neumožnil takýmto kriminálnym podnikateľom, ktorí úmyselne porušujú zákon, aby, sa, aby, sa im, aby to im jednoducho prešlo. Musíme byť však pripravení, musíme byť správne informovaní. Nemôžeme to robiť bez nejakej prípravy. A preto je dôležité, aby sme pracovali. Nepovedal by som, že byrokracia v tomto prípade nebola informovaná. Myslím si, že úradníci vedeli presne o všetkých škandáloch v tom momente, kedy vznikli. A musíme ešte posilniť predpisy, ktoré momentálne už sú v platnosti. Spolu s pani McGuinnessovou súhlasím v tom, ako to uviedla, že potrebujeme určité osmernenia, ktoré by zabezpečili, že tie elementy v potravinovom reťazci ktoré ho vytvárajú, aby boli kontrolované. Musíme mať všetky kontrolné orgány a kontroly uspôsobené tak, aby sme sa vyhli rizikám. Nemôžeme už v budúcnosti akceptovať takéto postupy niektorých podnikov, ako v tomto škandále musíme zabezpečiť, aby kontroly skutočne prinášali výsledky a aby sa potom aj urobili nápravy. Takisto musíme dbať o to, aby sme mali fungujúce kontroly. Samozrejme sme v kontakte s kompetentnými úradmi, v Nemecku a skutočne som spokojný, že tieto kontrolné orgány robia všetko to, čo im právomoc ukladá, aby reagovali čo možno najrychlejšie a vyriešili situáciu. Musíme mať informácie o celej situácii, ale takisto musíme urobiť aj patričné kroky na vyriešenie takejto situácie. Výrobca toho produktu, ktorý uviedol nesprávne informácie, pretože e, tie informácie skutočne neboli správne, ktoré uviedol spotrebiteľom, tak tento výrobca sa už momentálne nachádza vo fáze určitých e, krokov, ktoré boli zo strany nemeckej, e, nemeckého právneho systému proti nemu podniknuté. Nemôžeme dovoliť aby takéto produkty, ako napríklad vajíčka, boli exportované do iných krajín. A tieto sa dokonca mali pôvodne používať aj vo výrobnej sfére potravinového reťazca. Ale nakoľko sa tieto vajíčka zmiešali aj s produktami inými, ktoré boli, ktoré boli použité z ingrediencami z iných krajín, tak sa tá hodnota dioxínu znížila. Čiže chcel by som povedať, že skutočne som za to, aby sme mali prísne sankcie, prísne sankcie proti všetkým tým, ktorí zneužívajú systém, ale tieto opatrenia nepresadíme my sami ako komisia. A nemôžeme ich v mene komisie niekomu nanútiť. Musia to byť členské štáty, ktoré takéto pravidlá budú v ich krajinách uplatňovať. Ďakujem pekne, pán komisár, hovorí pani predsednička. Týmto sa rozprava končí. Ctení kolegovia, ctené kolegyne, ako ďalší bod máme spoločnú rozpravu o lesnom hospodárstve.